Plum mi oznámila, že bola menovaná za členku rumunského parlamentu, rumunskej vlády. Takže podľa eh, článku 7.1 rokovacieho poriadku tým uvoľňujeme pani Plam eh, z jej miesta v Európskom parlamente s platnosťou od 7. mája. Blahoželám pani Rovane Plam a takisto my všetci v parlamente jej blahoželáme. Možno by to pán kolega Svoboda mohol priamo oznámiť pani kolegyni. Mandát pani Colin Lagel